Est-ce que les police advisors du groupe SND peuvent nous dire... SAD, Police Advisors, môžu nám povedať, máme všeobecného spravodajcu, viete to? Na čo teraz? Il est là. Je tu? Dobre. Takže ak dovolíte, zahajil by som naše mimorné zasadnutie. Zišli sme sa tu, pretože návrh rozpočtu 2017 nám bol neskoro oznámený v rozpore s tradíciou, podľa ktorej tento návrh mal byť prijatý kolegiom komisárov v polovici mája, aby ho parlament mohol okamžite začať preberať. No, vítam tu nášho všeobecného spravodajcu. Len sme začali so schôdzou. A pripomínam teda, že ten rozpočet nám bol odkomunikovaný príliš neskoro. Na budúci rok do 30. júna A 23. júna bolo referendum v Británii o Brexite. Takže sme sa tu zišli na takejto mimoriadnej schôdzi, aby sme sa na ten návrh rozpočtu na budúci rok pozreli, pretože tá prezentácia pani Gorgieva mm, bola veľmi stručná, veľmi krátka a bolo potrebné nechať si zo pár dní na to, aby sme sa mohli naozaj pozhovárať o tomto návrhu rozpočtu. A ak nikto nemá žiadne teda námietky, tak program dnešnej schôdze považujeme za schválený. Pokiaľ ide o oznámenia predsedu, chcem vám povedať, že koordinátori rozhodli, že požiadajú podľa článku 54 Eh, aby REGI eh, teda k tomuto, k tejto správe Balancing Financial Instruments and Grants in EU Cohesion Policy, aby sme eh, k tomuto vypracovali dokument a teraz návrh rozpočtu na budúci rok. A k tomu už dávam slovo nášmu všeobecnému spravodajcovi pánovi Gajerovi, aby nám povedal, ako on vníma tento rozpočet, nás tam prekvapilo, že platby dosť podstatne klesli a tiež sme si všimli, že tá marža na nebedvídané, že tam dochádza k mobilizácii, čiže je to hlavne polnohospodárstvo a administratíva správa, ktoré sú pod tým podpísané. Takže už dávam slovo všeobecnému spravodajcovi. Áno, ďakujem pekne, pán predseda, drahé kolegyne, kolegovia. Prišiel som neskôr, lebo som si ešte spracoval poznámky. Dnes večer žiaľ nebudem schopný dať vám kompletný prehľad. Na to je tá celá otázka príliš komplikovaná, ale mám pocit, že už nejakých so pár prvých trendov sa tu črtá. Je tu zo pár problémov a otáznikov, o ktorých je potrebné sa pozhovárať. A mňa samozrejme bude zaujímať k tomu aj názor temi spravodajcov a ostatných politických skupín, pretože keď budeme postupovať spoločne, stratégia Európskeho parlamentu môže byť úspešnejšia. Čiže heading 2 a heading 4, tomu som sa venoval intenzívnejšie. A k tomu by som vám teraz odprezentoval tie prvé trendy, ktoré tam ja vidím. Pokiaľ ide o 1A, to sme si všimli už, keď sa predstavoval rozpočet, že tam tá marža je veľmi maličká, 81 miliónov eur a z toho dosť veľká časť pilotných projektov a prípravných akcií má byť financovaná. No a k tomu teda vyvstáva otázka, a to som už formulovala aj e, minulý štvrtok, že či túto kozmetickú maržu vôbec tam chceme ponechať, alebo či rovno nepôjdeme rovno k stropu strednodobého finančného rámca. Rovno poviem, že toto nie je pozícia mojej skupiny, je to moje osobné stanovisko. Chcem vám povedať toľko, že som zdrahavejší, pokiaľ ide o spoločnú obrannú politiku EÚ v súčasnom stave únie pokiaľ ide o to, že by z nej mohol byť nový motor integrácie, to je taká všeobecná politická úvaha, ale ešte komplikovanejšie vnímam to, že otázky, ktoré sa majú v tejto súvislosti, z naozaj takého už napätého rozpočtu, že by sa to malo diať. To sa mi zdá ešte problematickejšie. Je to prípravné opatrenie, dvojnásobná cifra v miliónoch, nie príliš vysoká. Ide o spoločný výskum v oblasti obrannej politiky. Takže pozrieme sa na to, čo s tým. Ja osobne nesom toho názoru, že by sme mali tento drahý pilotný projekt financovať z rovnakého zdroja ako ostatné. Ja osobne s tým mám zásadné problémy s takýmto postupom. Som spokojný s tým, že v 1A Máme zvýšenie e, ako e, záväzkov, tak aj pladie, 11 a 10,9. E, musíme sa na to pozrieť ešte detálnejšie, ako komisia plánuje tieto prostriedky využiť a či toto zodpoveda našim ťažiskovým predstavám v tejto oblasti. V tejto súvislosti je pre mňa dôležitý Európsky fond pre strategické investície. O tom je potrebné sa pozhovárať. Tento rozpočet takto je dohodnuté. Máme FC, na to má ísť 2,641 miliard eur, to sú záväzky na tú garanciu, 2,3 miliardy to sú platby tie záväzky e, hlavne z nevyužitej marže, ale 500 87 miliónov z Horizontu 2020, taktiež aj z CEF, e, ďalšie prostriedky. A k tomu sa parlament e, vyjadril veľmi jasne v minulosti, a to značne kriticky. Takže aj v tomto rozpočtovom postupe sa musíme spoločne zamyslieť nad tým, čo môžeme urobiť, aby CEF a Horizont 2020 boli uchránené. Ja som v pléne a aj vo výbore už túto vec zdôrazňoval, ale zaujímal by ma samozrejme stanovisko politických skupín na túto tému. My ako Európsky parlament v tomto prípade bolo to pod gestorstvom výboru pre eh, hospodárstvo a tam sme kritizovali naozaj výkon EFSI, výkonnosť EFSI, teda nie existenciu, nie, toto je vola Európskeho parlamentu, a k tomu by som ešte doplnil to, že aj moja skupina bola za. A tiež e, nešlo o to, ako sa financuje FC, ale ide o to, e, čo prináša tá výkonnosť FC. To bolo to problematické. Čiže tá adicionalita momentálne zatiaľ vôbec nebola zodpovedaná uspokojivo. A teda vyvstáva otázka, či EIB s tými peniazmi ktoré sme na dispozícii na rozšírenie e, úverovej základne, či s tým nádom nerobiť to, čo by bola robila aj inak, bez toho. Takže je tu e, spoločná správa z vlastnej iniciatívy, ktorá by mala na to priniesť odpovede a ja osobne si myslím, že by sme mali počkať, kým táto správa bude a potom podľa nej reagovať smerom ku komisii a Európskej investičnej banke. EIB pripraví k FC správu, pracuje na tom, už na týždeň to bude predstavené, čiže aj na túto správu sa musíme pozrieť, ako EIB sama stojí a argumentuje k otázke adicionality. Ja si nemyslím, že tieto prostriedky majú byť škrtnuté, ktoré sú na EFSI tomto rozpočte, ale už dvakrát som vystúpil v tom zmysle, že sa musíme zamyslieť nad tým, že by tieto peniaze, či už úplne alebo aspoň čiastočne, sa dostali do rezervy, kým nebudú splnené požiadavky Európskeho parlamentu na komisiu a EIB, aby tá licenca naozaj bola daná a ten investičný impuls, ktorý očakávame, aby sa aj dostavil. Teraz k dvojke, k okruhu 2. Polnohospodárstvo a záväzky, takto v Celkovo pokles o 5,7%, pokiaľ ide o záväzky celkovo, marža asi 1,3 miliardy, z toho 650 miliónov na contingency margin a na posilnenie okruhu 4. Toto zníženie podľa mňa nie je dramatické, je to skrátka len výsledok záväzkov z roku 2014 vedecký rozvoj 2016, na to sa to, bolo, sa to premenilo, tie platby sa trošku zvyšia, myslím, že toto je upokojujúce pre polnohospodárstvo, strata 1,1 miliardy eur, pokiaľ ide o assigned revenues, to súvisí s mliečnými kvotami a s tým súvisiacimi platbami. Ja osobne si nemyslím, že tieto prostriedky by museli nevyhnutne byť vydané v polnohospodárstve. Mnohí z Agri majú pocit, že to tak má byť robiť, že tam sú pre polnospodárstvo, ja osobne nie. A tiež si nemyslím, že by e, tento e, e, sektor, teda pokiaľ ešte v marže sú nejaké rezervy, že by sa tam malo niečo navyšovať, doplňať. Mm, to si nemyslím. Pokiaľ ide o rybolov, mm, rybný priemysel, tak e, e, tam sa je potrebné pozrieť na fishing partnerships, ktoré sú. My vždy argumentujeme tým, že EÚ musí naozaj dávať pozor na to, aby sme sa popasovali sa príčinami odchodu Ehm, takže aby rozvojové krajiny a ľudia tam žijúci mali naozaj perspektívu a eh, naozaj tie Sustainable Fishing Partnership sú na to vynikajúcim nástrojom a musia byť dostatočne, dostatočne finančne vybavené. Taktiež eh, Regional Fishing eh, Management Facilities, aj tie musia byť náležite vybavené rozpočtovými prostriedkami. No a taktiež reforma spoločnej rybolovnej politiky, ktorá sa právne už presadila, či aj finančne, je dostatočne vybavená na to, aby mohla zafungovať. Čiže nejaký právny predpis, e, ktorý potom je bez zuby, lebo nie sú peniaze, no takéto niečo nepomôže ani rybárom, ani rybám. A ak naozaj chceme, aby bola úspešná spoločná rybolovná politika, tak musíme dávať pozor na to, aby jej nástroje mohli, mohli fungovať. Pokiaľ ide o live, tam sú tie výdavky vyššie ako v minulom roku, to ma uspokojuje. Uh, Uvidíme, čo s tým rada spraví, lebo minule sa tam dosť vyjašili na tých škrtoch, takže um, to je okruh 4, ku ktorému sa teraz dostávam. Tam je situácia podobná ako v prípade polnohospodárstva. Pokiaľ ide o platby, tam ide o percentuálne zníženie, vychádzajúc z toho, že sme v minulom roku mali obrovský nárast to za tým stojí. Čiže v minulom roku predsa platby v štvorke až o 36 sa e, zvýšili. Dobre si na tie dôvody spomíname. No a vychádzajúc z tohto mimoriadného obrovského nárastu minulý rok je teraz pokles o 8,5%, čiže ešte stále sme značne nad uh, úrovňou roku 2016, toho úvodu uh, pretože tam e, sa podarilo postupne e, zadámať túto situáciou e, navyšať, ponavyšovať. Či tie platby naozaj klesnú o takúto sumu, o takéto percento, či to vôbec bude možné, no, toto sa dá spochybniť odôvodnenie. Ja by som teda navrhla, aby sme sa spoločne pozreli na to, ako platby ako implementácia projektov z tých uh, Trust Funds v roku 2016, ako to teda celé dopadne. Čiže či tie Trust Funds eh, sa vyprázdnia rýchlejšie, čo by bolo dobré v zmysle toho, že sa niečo deje pre utečencov a pre riešenie príčin eh, migrácie. V takom prípade by sa tie platby mohli upraviť tak, ako navrhuje komisia. E, keď, to tak, keď sa to neukáže ako dobré, tak to nebudeme schopní podporiť. Nemôžeme samozrejme toto riziko na seba prijať. Takže tento návrh komisie podľa môjho názoru je potrebné vnímať naozaj veľmi, veľmi obozretne. Pokiaľ ide o štvorku, tam ide hlavne o druhú tranšu na facilitu pre utečencov v Turecku. Viete, že tri štvrtiny tej sumy, ku ktorej sa zaviazala Európska únia, 750 miliónov eur to predstavuje. A teda o túto sumu komisia požiadala e, všetky časti rozpočtu, ktoré súvisia s Blízkym východom a s Tureckom, tak e, toto všetko bolo dotknuté. Tie peniaze teda prichádzajú hlavne z predpristupovej pomoci, teda z IPA. 27,2 navýšenie záväzkov v tejto oblasti, potom 72 e, miliónov z DCI nástroja, 3,1 navýšenie a instrument nástroj na stabilitu a mier, to je pokles o 60 miliónov eur, to sa presunie do IPA. Uvidíme, že či tie opatrenia, ktoré zatiaľ boli z toho financované, či naozaj toto všetko uh, smerovalo potom v končnom osloku do Turecka. Ďalej. A to som nespokojný, že európsky uh, susedský nástroj ostáva na rovnaké úrovni ako minulý rok a vnútri prechádza k reštrukturalizácii, k presunom, teda že Stredomorie teda susedská politika, že tam je to o 2,4 pokles a prostriedky, ktoré sme mali na pomoc palestinským utečencom v rámci OSN, tam je to pokles o 2,7 a to napriek prísľubom z londýnskej konferencie Libanon, Jordánsko, tam je predsa tiež veľa palestinských utečencov a tieto krajiny tiež mali profitovať z tejto podpory. A to podľa mňa je naozaj problematický prístup komisie. Ja si nemyslím, že to je zodpovedná politika povedať, áno, podporíme utečencov v jednej krajine, ale e, na to úplne vyplieníme, trošku preháňam, ale vyplieníme e, rozpočtové prostriedky, ktoré sú k dispozícii nástrojom podporujúcim rozvoj a tým pádom možno spustíme ďalšiu utečeneckú vlnu niekde inde. Takže každý, kto pozná situáciu palestinských utečencov, a ja som dvakrát v poslednom čase sa s tým mal možnosť veľmi dobre oboznámiť, tak vidí, že ten podstatný faktor, ktorý spôsobuje, že tí utečenci zostávajú tam, kde sú, že tým je to, že UNRA e, im zabezpečí živobytie, e, deťom vzdelanie a UNRA by si zaslúžila viac od Európskej únie a je očakávala škody teda vôbec nie, čiže na to sa musíme na to sa musíme pozrieť, čo s tým spraviť. Humanitárna pomoc e, o 14,7% klesá to je ďalší taký efekt, ktorý e, súvisí e, s tým, že humanitárnu pomoc sme v minulom roku, pardon, v tomto roku, e, posledný roku 2016. Takže z rozpočtového hľadiska to problém nie je, pretože humanitárna pomoc sa môže financovať aj z núdzovej rezervy, na to ju aj máme, ale koľkýkoľvek kladím sa skúčiť toto je seriózny rozpočtový prístup, keď takýto dôležitý aspekt politickej práce v globálnej oblasti pôsobenia EÚ, keď kompletne takú dôležitú oblasť ponecháme na núdzovú rezervu a platby prichádzajúce, pochádzajúce z nej. Takže toto stručne, taký prehľad z mojej strany o tých troch z hlavných, o tých troch z hlavných rozpočtových riadkov na dnes večer. Ďakujem pekne sekretariátu. Pokiaľ je okruh 4, tam zistujeme, ako by sa dali mobilizovať ďalšie prostriedky bol by som rád, keď teda dospojeme spoločne k názoru, že ďalšie prostriedky je potrebné mobilizovať, tak o tomto si rád podisku, podiskutujem, ale možno až v druhom kole. Ďakujem pekne. Merci, monsieur. Ďakujeme pekne, pán všeobecný spravodajca. Aby som doplnil túto vašu prvú analýzu, pokiaľ ide o ďalšie Eh, okruhy, tak by som dal slovo pánovi Tanandovi. Ďakujem pekne, pán predseda. Ako vieme, tá najhlbšia časť rozpočtu parlamentu bola už prijatá, už sme ju prijali. A ešte teda stále prebiehajú určité výmeny s Bírom aby teda všetko prebehlo podľa rokovacieho poriadku, čo skoro teda zistíme. A ostatné, úprimne musím povedať, zatiaľ ešte predčasné sa k tomu vyjadrovať. Ešte som nemal všetky z eh, chôdze s relevantnými inštitúciami, počnúť sa výborom regiónov, končiac eh, súdnym dvorom. Musím analyzovať eh, návrh komisie, na pozadí problémov a otázok, ktoré tu vyvstali na vysokej úrovni. Takže asi týmto by som mal svoje vystúpenie aj ukončiť. A ak máte nejaké otázky, tak 9 z 10 nebudem vedieť zodpovedať. Dobre, ďakujem za to odstranenie pochybností budeme mať e, budúci týždeň stretnutie s generálnym tajomníkom parlamentu, ktorý zodpovie na niektoré z vašich otázok, takže nemajte pochybnosti. Takže teraz e, poprosím tieňových spravodajcov na rozpočet 2017, aby sa s nami podelili o svoje názory, prvé analýzy. Pán Fernández. Merci, monsieur le président. Ďakujem, pán predseda. Nie som tieňový. Dám taký prvý dojem potom. čo kolega opustil e, schôdzu, lebo má vystúpenie v pléne. Povedal mi svoju pozíciu, ktorá nie je v rozpore s tým, čo poviem ja. Vzhľadom na to, že je pokles v platbách o 6,2 v rozpočte na rok 2017, to znamená jednu jednoduchú vec – finančný rámec, viacročný finančný rámec e, nie je v, v takom tempe, v akom by mal byť. A je potrebné vyzvať členské štáty a komisiu, aby vykonávali VFR 2014 až 2020. To prinesie problémy, pretože v roku 2017 sa nevykonáva, už teda v štutom roku, ak sa nebude vykonávať rozpočet, tak budeme mať obrovský problém s platbami po roku 2017. Treba mať jasno v tom a vyslať tento signál a povedať, že viacročný finančný rámec meška, treba ho urýchliť a tento pokles z pohľadu platieb bude drahý, keď to budeme musieť navýšiť. Ešte by som si dovolil položiť jednu otázku. Meškáme, pretože e, je tam administratívne to komplikované, ťažké spustiť tie programy, alebo je to preto, že programy nezodpovedajú tomu, čo očakávajú členské štáty, alebo je to možno v niektorých členských štátoch o tom, že nedokážu zabezpečiť finančné prostriedky, pretože financovanie zo štrukturálnych fondov eh, sa nevzťahuje na celý projekt a možno niektoré členské štáty váhajú. Ja osobne si myslím, že to nie z toho druhého dôvodu. Tie peniaze sa využijú. Meškanie eh, súvisí s tým, možno je tam chyba v, tom, v tej úprave, alebo sú tam členské štát, e, sú tam aj členské štáty, teda všetky tie procedúry a tie partnerské dohody trvajú nejaký čas a veľmi dlho to trvá, kým sa človek teda rozbehne, ale som si istý, že členské štáty nájdú tie prostriedky, napríklad na koheznú politiku. Ale e, ak si budú chcieť vybrať tie peniaze, tak to bude spôsobovať, spôsobovať problémy pri platbách a zníženie platieb by potom znamenalo zvýšenie veľmi veľké. Takže čo potrebujeme? Výzvať členské štáty a komisiu, aby to rýchlo postupovalo, aby to zrýchlili. Po druhé je potrebné mať taký preventívny prístup a plánovať si platby do budúcnosti, pretože to sa obratí proti nám a nemám pochybnosti o tom, že o nejaký čas budeme potrebovať niečo, čo sa rade nebude páčiť, budeme potrebovať viac platebných záväzkov, ale musíme rešpektovať naše záväzky. To je potrebné si uvedomiť. A nesmieme sa uspokojiť, pretože je nižšia, nižšia, teda nižšie vykonávanie než eh, bol plánovaný. Takže meška ten viacročný finančný rámec a to má ten dôsledok, ktorý som tu už spomínal. Čo sa týka rozpočtu na rok 2017, musí to byť koherentný rozpočet s pozíciami konsenzuálnymi väčšinovo eh, tej revízii viacročného finančného rámca A ak sme súhlasili, sme to odhlasovali, ak teda sme nepovedali, e, že súhlasíme s tými kompromismi v rozpočte, musíme byť koherentní. A som si istý, že budeme koherentní s touto revíziou. A ďalšia vec. Ďakujem spravodajcovi za jeho prácu, ale nesúhlasím s tým spôsobom, ako sa eh, vyspovedal s otázkou FC. Ak začneme kontaminovať rozpočet všetkými týmito otázkami, tak eh, sa nedostaneme k diskusii o podstate. FC eh, tam má samozrejme význam ako zdroj financí na záruky, k Horizontu 2020 a Connecting Europe Facility, tam zaujal parlament stanovisko, ale EFSI, tam teda jeden aspekt funguje veľmi dobre, jedno to okno, to sú tie malé a stredné podniky, až do 3000 zamestnancov. To funguje lepšie, než sme očakávali. A otázka napríklad e, doplnkovosti, to nie je otázka ehm, teda ehm, nejakého, nejakej povinnosti. Treba samozrejme rešpektovať to, čo bolo schválené. Otázka FC. Tam bude správa, ehm, ktorú budeme zdieľať s ekonom a tam sa robia všetky tie posúdenia a v tomto štádiu je možné všeličo napísať, ale dať to ako prioritu do rozpočtu diskusii rozpočtu a našich priorít. Ja to tak nevidím ako nejaký problém. Treba to tiež povedať. Treba zlepšiť vykonávanie. Ale FC už mobilizoval viac než 100 miliard, alebo teda niečo takmer za rok. Ďalší bod, samozrejme, občania e, teda sa zaujímajú alebo majú obavu možno svoje zamestnanie, zamestnanosť mladých je dôležitá téma. No ale je tu takisto obava z terorizmu, teda je tu boj proti terorizmu, je tu otázka bezpečnosti. A preto nevy, nevnímam nejakými negatívnymi očami návrh komisie k prípravným krokom na to, aby túto dôveru a bezpečnosť e, občania dostali. No a nebudem teraz zachádzať do každej rubriky. To som chcel povedať. E, som si istý, že spravodajca, tieňový spravodajca odvedú prácu naozaj špičkovú, porovnateľnú s kvalitou, teda spravodajcov, ale aj to, čo potrebuje Európska únia. Ďakujem, pán Komel. Ďakujem, pán predseda. V prvom rade sa chcem poďakovať spravodajcovi za jeho vystúpenie. Myslím, že to vnieslo svetlo do problematiky. Vždy začíname návrhom rozpočtu, trošku sa v ňom pomrvíme, povrtame, aby sme teda zistili, či sa niekde nedá rozvíriť prach. A myslím, že tu máme teraz návrh, ktorý sa musí orientovať na, podľa reality. Sú tam dôležité priority a nedá sa to ani dostatočne vyzdvihnúť, že konečne tu v oblasti migrácie a príčin úteku sa začínajú pre, e, plánovať dostatočné prostriedky rozpočtové. Hoci nám všetkým je určite jasné, že by to teoreticky mohlo byť aj viac vzhľadom na túto skutočne historickú dimenziu, ktorú tu zažívame ako výzvu. Ale verím, že v tejto oblasti musíme paralelne mať aj e, takú rozumnú e, celkovú koncepciu, aby sa tie peniaze dobre vynaložili. Čiže pre mňa konkrétne mne ešte stále chýba nejaká dobrá koncepcia toho, čo vlastne EÚ chce naozaj konkrétne dosiahnuť, kde e, podľa nej sú tie červené línie, kde je právny rámec, aby boli skutočne chránené za vonkajšie hranice EÚ. Súhlasím s tým, že by sme tu mali použiť viac prostriedkov, ale mm, keď sa vžijeme do situácie nejakého chudáka pohraničníka, tak tí ľudia to majú naozaj ťažké e, nejak dosiahnuť skutočný účinok, takže myslím, že popri rozpočtových prostriedkoch sa musíme postarať aj o to, aby mm, štimoval ten právny rámec a aby to bolo naplnené životom. Tu by EÚ práve na pozadí Brexitu sa nemala dostaviť, stavať do pozície nejakého urazeného, ale mala by uh, uh, sa snažiť presvedčiť ľudí, že dokážeme v tejto veci posunúť veci vpred Čiže z mm, rozpočtového pohľadu je to fajn, ale musíme teda zostať v hre, aby aj ten rámec sedel, lebo inak vynaložíme veľa prostriedkov a budeme mať e, nie veľmi dobrý výsledok. Ďalšia vec, podobne sa to dá odôvodniť, už som to viackrát spomínal, e, kritika FC. Ja som toho názoru, na rozdiel od kolegu Fernandéša. Samozrejme, môžeme povedať, že 100 miliard eur sa vynaložilo. To je určitým znakom kvality, ale to je trošku e, krátkozraké možno. Ak máme celkovo e, investície 300 miliard, ktoré chceme spustiť, tak e, sme dosiahli v podstate tretinu. No ale nám e, ako výboru prináleží veľmi intenzívne sa tým e, zaoberať. Čo sme vlastne dosiahli? Spomínali sa tie e, hesla ako doplnkovosť, ale treba to vnímať aj, že v ktorých oblastiach sa investovalo, či to bolo priamo, nepriamo z verejnej oblasti, a potom to vlastne spôsobí, že v prípade nejakých pochybností, tak štáty a komuny, ktoré investovali v končnom dôsledku, zvýšia svoje e, dlhy. Môžeme to chcieť, aby teda rástlo to zadlženie práve pre krajiny eurozóny. Máme Maastrichtskú zmluvu, kde sú kritéria zadlženia. A e, tie sa samozrejme nedrž- nedodržiavajú široko ďaleko. Takže e, nemali by sme tieto otázky ignorovať, tie patria k tomu. No a e, som toho názoru, aj teda pre jasnosti, nemali by sme e, len nejako vytvárať nové programy aj pre európsku e, obranu. Možno sa vieme dopracovať k takému návrhu, že tejto veci chceme ale potom o nich treba otvorene diskutovať, aby tu bola aj nejaká široká akceptovateľnosť. Takže toľko zatiaľ z mojej strany. Ďakujem pekne. Merci. Ďakujem pekne. Pán Depre. Euh, euh, Ďakujem, pán predseda. Ospravedlňujem sa, že som uh, Nemohol to byť skôr, bol som vo výbore LIBE. Pán predseda, predtým, než... No, ja sa chcem ešte vyjadriť k DAP 3 2016. To je dosť jedinečne integrované v tej generickej tabulke, ktorú sme dostali od komisie k návrhu rozpočtu 2017. Eh, takže vyvstáva tu niekoľko otázok. Globalizovali sme eh, požiadavky rôznych inštitúcií a nejde len o problematiku eh, bezpečnosti. Pripomeňme si, že tam je tých 15 miliónov mimoriadne upravených na bezpečnosti. Čiže moja otázka je, kde sme, pokiaľ ide o tieto mimoriadne platby, ktoré sme schválili. Sú tam nejaké ďalšie potreby? Ehm, teda sú tam nejaké dodatočné potreby, alebo kde sme, pokiaľ ide o e, využitie týchto prostriedkov. Ide o vytvorenie 35 dodatočných pozícií, aby sme mali ďalších bezpečnostných pracovníkov, aby sme mali ozbrojenú obranu v strategických e, miestach budov Európskeho parlamentu. Som za, nie som proti. A vy ste ale v tých iných častiach. Vy ste v tých iných ale týka sa to e, rozpočtu na rok 2016 a ja som rád, spravodaj som pre rozpočet 2016 a spravodaj sa to má zas, zapracované vo svojom všeobecnom dokumente, tak e, si hovorím, že má to veľmi konkrétny význam. A prepašte, pán predseda, ja nie som proti, ja som teda za tento systém pretože ani belgická armáda, ani e, policia nemôžu teda vstupovať do budovy belgického, teda Európskeho parlamentu. Čiže e, ak by došlo k nejakému útoku, nie je možné reagovať a to je bola mimoriadná bezpečnostná situácia. Ale Dobre, ak by belgická policia bránila teroristom vo vstupe do parlamentu, no ale dobre, ešte máme aj Štrasburg alebo Luxemburg. Ďakujem za vašu pripomienku. Vidíte, že je to problematické, ale takto sa asi nedopracujeme. No, dobre. Je to dosť jedinečné, pretože neviem, ako sa to právne dá vyriešiť na belgickom území bez dohody s belgickým štátom, pretože ako to predpokladá systém privilegia imunit. Ja by som teda sa chcel principiálne opýtať, že ako na tom sme. Sú dohody, ktoré predpokladajú nejaké, teda sú dohody s orgánmi jednotlivých členských štátov. No a viac rok, teda dlhšie sme si tak povediac uh, eh, vzali za cieľ to zníženie 5%. Eh, no ale čo teraz uh, budú tam, budeme znižovať nejaké pozície, alebo nebudú tam šofery, alebo budú mať nejaký iný štatút, nebude to potom zapadať do účtovníctva alebo čo. Takže tu hovoríme o pozíciách AD5 a AST. To sú pozície e, teda podľa štatútu. No a moja, moja otázka teda je, či, tie, či sú teda potrebné nejaké ďalšie prostriedky na rok 2016. Keď sa pozrite na iné inštitúcie, tam tí pýtajú 3 milióny P, 3 milióny 4. A kde sme teda, pokiaľ ide o dohody s národnými orgánmi, aby sme mali istotu, že je to všetko v súlade pokryté e, systémom privilegií a imunít. No a ako sa s tým teda vyspredám, pretože sa to týka pán Tarant, aj e, rozpočtu na rok 2017. Takže toľko a Vrátim sa ešte k tomu, čo hovoril pán Fernández, ktorý žiaľ už odišiel. Niečo je tu dosť jedinečné v tejto veci platieb. Keď sme pred tou krízou platieb boli v roku 2014-15, tak to v zásade bola tá eh, kapitola 1b, tam boli tie omeškania s platbami. Pozrite sa na tie tabulky a čo vidíte? Sekt, je to sektor, v ktorom e, sa prepadli platby o 23,5 Takže bude to teraz počet Brexit, čiže e, aby teda Briti potom neboli uh, e, našli, že sme ich ešte viac skásli, hoci chceli opustiť z únie, alebo je to len scenár, uh, pri ktorom sa obnovia všetky tie podmienky uh, tej patológie, ktorú sme odsudili. No dobre, takže to všetko, čo máme, neslúži uh, na nič a ten dôkaz je tu. Tretí prvok, ktorý som chcel ešte vyzvinúť, pán predseda, v zásade sa zhodneme s prioritami programu komisie, keď teda hovoria o vytvorení pracovných príležitostí, o inováciách, o raste. Jasné. Moja skupina príklad mimoriadný význam skúmaniu návrhov v prospech inovácií, v prospech malých a stredných podnikov a mladých ľudí, pretože to sú strategické prvky, na ktorých musíme trvať. A hovorím tu pred všetkými kolegami, povedať verejnej mienke, že predpokladáme doplňujúce prostriedky na imigráciu, je potrebné, ale to neúlahodí verejnej mienke eh, a nezíska si ich podporu pre budovanie Európy. Musíme dať naozaj konkrétne výsledky ľuďom a ten výsledok pre mladých ľudí z môjho pohľadu musí byť jednou z kardinálnych priorít nášho úsilia v rokovaniach s radou. A čo sa týka tej migrácie, nebudem teraz kolegov e, zabávať tým všetkými otázkami. Musíme to pozorne sledovať. Sú tam ale ešte body, na ktoré treba nájsť odpovede Zoberme si EULISA, to je tá agentúra, ktorá zvláda centralizované informačné systémy na úrovni EÚ. V roku 2016 mala rozpočet 82 e, miliónov, v roku 2016 tento rok. Na rok 2017 majú 153 miliónov. To je nárast o 91,6%. Čiže treba aspoň povedať, že čo sa všetko pod to skrýva, či tam je nejaký nový systém, teda mod, bude sa modifikovať Eurodac, e, systém vstupu a výstupu v perspektívne, no ale to je náraz o 91,6% a mohol by som takto pokračovať. Takže týmto to pán predseda uzavriem a myslím si, že treba seriózne diskutovať s generálnym sekretariátom o spôsobe, akým teda uh, riadi prostriedky parlamentu, ktoré má k dispozícii a ešte potom je tu pozmeňovací rozpočet číslo 3. Absolutne nesúhlasím s tou stratégiou vo veci pladie, pretože e, do, konci, do konca volebného obdobia to číslo strašne vyskočí. No a myslím si, že musíme sústrediť svoje úsilie na e, kapitolu 1a voči verejnej mienke. Tam môžeme ukázať, že budujeme budúcnosť a že nám záleží a konkrétne pomáhame ľuďom. Toľko som chcel povedať a ospravedlňujem sa, že som prišiel neskoro eh, a teda ospravedlňujem sa kolegom. Áno, pán eh, Depré, vidíte, že je to naozaj veľmi komplikovaná situácia. Pokiaľ ide o platby, ja by som bol rád, keby nám komisia dala k dispozícii súčasnú sumu tých nezaplatených faktúr, tak aby sme vedeli, ako to vyzerá momentálne, čo ešte ostáva nevyplatené. Pani Niriada nemohla prísť a z jej skupiny tu ani nikoho iného nevidím, čiže dostáva slovo pán Maragal. Ďakujem pekne, pán predseda. No, ja osobne som nadobudol dojem, že tento návrh rozpočtu v zásade predchádza Tour de France. Je to taký prvý pokus so zaujímavým odkazom. Ale je tu aj prístup k pracovným miestam. Je to podobné e, ako e, tie horské etapy Tour de France, keď sa obrátime na radu a žiadame ju, aby sme posúdili vzdialenosť medzi nami. Hlavne, keď sa pohybujeme rozličným eh, smerom eh, medzi parlamentom, komisiou a radou. Tu sú dve veľmi významné premenné. Pán Gaja, ešte nevieme, aký bude dopad eh, revízie EMF a nevieme, aký bude dopad Brexitu, pretože sa práve teraz iba stal. Avšak eh, vzbudzuje to obavy, že v tejto fáze vidíme, že tento návrh rozpočtu môže opäť iba zvýšiť vzdialenosť medzi tou reálnou situáciou a eh, potrebou hlasovania o iný správe tento týždeň. Zdá sa mi, že tá vzdialenosť ktorá sa prehlbuje a tá širšia perspektíva je naozaj veľmi široká, širšia, ako si vieme predstaviť. Je jasné, že komisia je schopná flexibility pri organizovaní opätovného nasadenia a pri technických úpravách. No ale napriek tomu máme v súčasný viacročný finančný rámec a k tomu by som chcel zagratulovať. Mne sa však zdá, že hovoríme o potrebe európskej reakcie na to, čo sa v súčasnosti deje. A vyzeralo by to samozrejme ináč, keby tá situácia, v ktorej sa nachádzame, bola odlišná. Avšak opätovne nebudem zachádzať do podrobností, ktoré sa týka pladieb. Avšak čo sa týka dodatočných pladieb, európsky rozpočet je vyjadrením toho, akým spôsobom Európska únia zlyháva v tom, aby sme mali potrebnú dodatočnosť a e, tie dodatočné stimuly. To znamená, že neplatí a samozrejme nedosahujeme tým pádom ani tú úroveň hospodárskej aktivity, ktorá je cieľom. A niekoľko špecifických bodov. Klimatické zmeny. pána Georgieva hovorila, že návrh rozpočtu na rok 2017 bol znížený o 2,5 v časti pre klimatické zmeny. Myslím si, že je to neadekvátne. Budeme musieť presunúť e, rozpočtové prostriedky, ktoré neboli vynaložené v predchádzajúcich e, rozpočtoch. A e, generálne riaditeľstvo pre klimatické zmeny žiada oveľa väčšie prostriedky a to nie je v súlade s tým kritériom, o ktorom sme hovorili. A samozrejme, nie je to ani vhodným odrazením toho, čomu sme sa všetci zaviazali v Paríži. Tie počiatočné návrhy sa formulovali už v roku 2013 a od, od, odvtedy platia. Čo sa týka FC, kvantitatívne môžeme hovoriť o jasnom dopade, pretože uvádzame do cirkulácie obrovské množstvo peňazí a dosiahol sa čiastočný úspech v oblasti malých a stredných podnikov. Avšak keď sa pozrieme na malé a stredné podniky, veľmi ťažko sa nám kontroluje výsledok. A či je to naozaj e, to, čo EFSI pôvodne mal dosiahnuť a čo si stanovil za cieľ. Tento parlament by mal zodpovedný za zabezpečenie toho, že kritéria dodatočnosti sa plnia. Pretože toto je riziková oblasť. Keď hovoríme o programe Erasmus+, je to nesmierne veľmi dôležité. Možno toto nie je čas na diskusie, avšak možno výbor by mohol hovoriť aj nielen o tých množstvách, ktoré sú tam zaangažované, ale aj na tú orientáciu a smerovanie, ktorú chcú ľudia dosiahnuť, keď sa rozprávame o nezamestnosti mladých. Máme k dispozícii Európsku iniciatívu a musíme zabezpečiť to, že neprotirečíme našim vlastným návrhom v rámci vízie viacročného finančného rámca. A čo sa týka obrany a bezpečnosti, neviem, či sa mýlim, avšak pani Georgieva navrhla jeden malý detail, keď hovoríme o krátení rozpočtu ITERu. Tieto prostriedky budú použité inde v oblasti e, obranného výskumu. Mňa to trošku prekvapilo, pretože som si myslel, že tento prostriedky pôjdu na výskum v oblasti energetického priemyslu. Ehm, mám sa tu zastaviť, pán predseda? A ja už za chvíľku skončím. Myslím si, že toto by mal byť globálny prístup, aby sme zabezpečili, aby členské štáty ehm, sa zaviazali k takémuto niečomu. Máme platby pre ehm, rozvojovú spoluprácu a pre humanitárnu pomoc. Samozrejme, to nie je pre ne najlepšia správa momentálne. Kompenzácia je významnou súčasťou predvstupových fondov. A potom v poslednom rade, pán predseda, čo sa týka rastu, súčasťou rastu sú aj kapitoly, ktoré sú naviazané na kohezné fondy. To sa musí stať, avšak musíme byť veľmi jasní. Toto je tá menej európska časť toho európskeho rozpočtu. A potrebujeme európske politiky. Je tu viacero bodov, ale zastavím sa tu zatiaľ. Áno, príležitosť vadiť sa k tomu pán Maragal bude, nebojte sa, prestan za ním. Ďakujem veľmi pekne iba v krátkosti, pretože kolegovia sa už dotkli k viacerých kritických bodov, ku ktorým sme chceli diskutovať širším spôsobom počas našej práce. Dva body, ktoré by som chcel zdôrazniť, čo sa týka platieb, predtým hovoril o nich kolega Fernández a ako aj iní kolegovia, ale tu by som chcel zdôrazniť e, to, že vôbec tomu nerozumiem. Tie dňažnice sa neustále otvárajú medzi tými záväzkami a e, platbami. A vôbec nerozumiem tomu, akým spôsobom e, sme zvolili túto stratégiu, ktorá je platná na vyriešenie týchto platieb a deje sa to aj naďalej. A to povedala aj kolegyňa Georgieva minulý týždeň, že čo sa týka koheznej politiky, toto je spôsobené tým, že členské štáty nedokážu vynakladať tejto pro, eh, prostriedky. To znamená, že platby sa znižujú. Avšak ak členské štáty nie sú schopné využiť tieto prostriedky, eh, zvyšovať záväzky asi nie je to najlepšou stratégiou musíme revidovať postupy využitia tohto typu e, fondov a nepochybne aj navýšiť e, e, a rozširovanie, roztvorenie týchto nožníc nám rozhodne nepomáha. Odvolávam sa na analýzu spravodajcu. Tie údaje, ktoré máme k dispozícii a ktoré nám dal, hovoria jasnou rečou. Toto sú všetko projekty, ktoré sú financované. Možno je tu jeden, ktorý eh, je takým vystúpením z každodenným eh, realitou. A čiže eh, ten cieľ dodatočnosti absolútne nebol dosiahnutý. Myslím si, že ten správny prístup by mohol spočívať z, zamyslieť sa nad zmrazením rezervu týchto fondov, pretože si nemôžeme dovoliť využívať všetky tieto prostriedky alebo krátiť prostriedky v ostatných rozpočtových Mm, kapitolách, pre kým nezistíme, do akej miery má FC pridanú hodnotu. Tá posledná myšlienka sa e, týka tých snách, ktoré musíme vyvinúť vzhľadom na to, že pred nami sú zložité časy. Mali by sme sa sústrediť na um, menej rozpočtových kapitol, ktoré by mohli ale priniesť vysokú uh, pridanú hodnotu. Tie ciele, ktoré stanovila komisia, sú jasné a myslím si, že pod ne sa môžeme naozaj aj podpísať v rámci tohto rozpočtu, um, pretože sú tu snahy vyrovnať uh, záväzky, ako aj zlepšiť uh, platby e, v časti a myslím si, že to môže byť výťazná stratégia aj na to, aby sme vyslali signál e, občanov, ktorí si myslia, že e, viac investícií znamená viac práce, lepší rast. Takže toto je stratégia, ktorú by sme mohli spolu dotvoriť. Merci. Zol... Ďakujeme teraz pán Zoltek, ale ten už tuším odišiel, čiže ešte stále z 2017. Teraz dám slovo koordinátorom, ktorí ešte nemali možnosť vystúpiť, ako prvý pán Mirsen. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. A ďakujem veľmi pekne, že ste ma ospravedlnili, keď som musel sa zúčastniť plenárneho zasadnutia a za možnosť prehovoriť. V prvom rade zaznamenávame návrh komisie mobilizovať flexibility a jej nástroje a samozrejme bezpečnostnú maržu. Samozrejme, to je to, čo sme parlamentu aj navrhovali, ale za čo sme aj bojovali, aby sme mali e, viacej flexibility v rámci tohto viacročného finančného rámca je veľmi dôležité, aby sa VFR dokázal e, vyrovnávať s tými úlohami, ktoré EÚ má a samozrejme tieto záležitosti budú musieť byť vyriešené e, v oblasti revízie, čo sa týka rozpočtu na budúci rok. E, iba preto, že máme krízu, ktorá je významná a rozliahlá, ktorá sa týka utečencov a migrácie, to neznamená, že čo sa týka, že sa vzdáme cieľov v oblasti ekonomiky a e, vytvárania pracovných miest. Toto sú oblasti, ktoré posilňujú naše hospodárstvo, e, robia nás viac konkurencie schopnejšími v oblasti rastu a inovácií a mali by ostať prioritou. Musíme zabezpečiť, že by sme mali dostatočnú alokáciu v e, 1A a v 1B, predovšetkým v časti 1B. Myslím si, že operatívne operačné programy budú fungovať naplno už budúci e, rok a samozrejme aj situácia v oblasti platieb a vyrovnania záväzkov sa zlepší práve v časti 1b. Chápem, že už nebudú existovať potreby platieb e, z predchádzajúceho e, programovacieho obdobia 2007-2013. Takže toto je niečo, z čoho mám pocit, že toto bude predmetom diskusie septembri v rámci platobného plánu spolu s komisiou, kde si to vyjasníme, čo sa týka iniciatívy zamestnanosti mladých a ako aj diskusie o VFR eh, budeme navrhovať eh, pokračovanie iniciatívy zamestnanosti mladých, eh, ktoré by mali bať zavedenú aj alokáciu v budúcoročnom rozpočte. Čo sa týka časti 1a, dnes sme svedkami v rámci horizontu 2020 to, že sa úspešnosť projektov e, znižuje z 20% na približne 13%, to znamená, že nám v tejto oblasti chýbajú peniaze. Iba 13% e, môže byť financovaných e, v porovnaní s 20% v minulosti. To znamená, že nie všetky dobré projekty získavajú financovanie. Myslím si, že sa musíme držať našeho záväzku že budeme naďalej podporovať eh, CE e aj do roku 2020 eh, v rámci FC implementácie. Ja vítam prístup eh, komisie v oblasti podpory malého a stredného podnikania, pretože ako sa komisia vyjadrila sama, vytvára to nové pracovné miesta a samozrejme, čo sa týka v projektu COSME a ich zlepšenia, je niečo, čomu sa naša výbor potešil, čo sa týka kontingenčnej marže v tejto časti. Ehm, tá je potrebná, aby sme mohli reagovať na zhoršenie súčasnej e, polnohospodárskej krízy, ktorej sme svedkami v Európskej únie, čo je niečo, čo musíme podrobne sledovať. Vieme, že ostatné marže sú vyčerpané, takže hoci čo okrem navýšenia v časti 3 je veľmi nepravdepodobné. Takže skôr sa tieto stropy navýšia smerom nahor, keď sa budú korigovať, čo očakávame, že sa stane. Samozrejme, takisto aj vítame to, že finančné prostriedky na zariadenie pre utečencov v Turecku sa našli. Na druhej strane e, e, peniaze v humanitárnej pomoci podporujeme takisto a takisto aj v alokácii, ktoré sú určené pre južné stredomorie. Hovoríme, že e, situácia v krajinách pôvodu utečencov sa musí zlepšiť, ak niekedy chceme zastaviť ten prílev utečencov do Európy. A takisto sa musíme zasadiť práve o toto. No, hovorili sme o tom aj s radou, aby sme neznižovali alokácie do týchto oblastí. A chceme naozaj zlepšiť životy ľudí v krajinách pôvodu, e, predovšetkým v oblasti Južného Stredomoria, musíme to podporiť. E, samozrejme, stýka sa to aj východného susedstva, e, predovšetkým krajín Moldavska, Gruzínska a Ukrajiny, ktoré majú prestup, e, podpísané asociačné dohody e, s Európskou úniou. Tieto krajiny mm, už priniesli v obrovské obete práve kvôli mm, lepším vzťahom s EÚ a to sa vzťahuje aj na mnohé krajiny na e, Blízkom východe. Tieto, sa, tieto štáty sa politicky zaviazali, že budú mať lepšie vzťahy s Európskou úniou. My sme ich mali podporiť aj v rámci východného partnerstva. Takže tu sa zastavím a teším sa na diskusiu v nadchádzajúcich týždňoch spolu s kolegami. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujeme. A teraz pani Gardia Sabal. Ďakujem veľmi pekne, pán predseda. Už tu odznelo mnohé a zachádzali sme aj do veľkých podrobností. Avšak, ak by sme mali zhrnúť tento rozpočet, zdá sa, že nám dochádza para tento rozpočet ukazuje, že nemáme žiadnu flexibilitu, že nemáme maržu a že sme jednoducho prehrali, sme vybavení. No, my nejako reagovať musíme. Rozpočet na rok 2017 by mohol vyzerať ako záležitosť každodenného života. Avšak potrebujeme pokračovať v tomto trende sú tu ľudia, ktorí si myslia, že by sme mali zastaviť eh, koheznú politiku a politiku eh, pre pôdohospodárstva. Takisto sme čelili aj vlne utečencov, ktoré sme neboli schopní vyriešiť. Čelili sme eh, kríze teroristických útokov a nevieme, akým spôsobom môže byť v tomto zmysle tento rozpočet nápomočný. A sú tu mnohé veci a všetko, čo musíme urobiť a všetko, čo robíme, je, že berieme z jednej časti rozpočtu prostriedky a dávame ich do iných. Avšak e, tento rozpočet je jednoducho predmetom rozličných postupom. Ale v zásade my by sme mali revidovať celý e, viacročný finančný rámec, ináč budeme iba presúvať e, peniaze z jednej škatulky do druhej. Predovšetkým sa musíme sústrediť na oblasti obnovy a e, spolupráce. E, avšak keď tieto peniaze budeme iba presúvať, budeme vytvárať iba problémy v iných oblastiach, kde odkiaľ ich zoberieme. A je to záležitosť rady a budeme musieť revidova- revidovať VFR, pretože v súčasnosti e, s tými možnosťami, ktoré máme, musím povedať, že pán Gajer naozaj robí, čo môžeme a musíme vyvinúť vyvinúť obrovský tlak na radu, aby sa zmenila eh, táto dynamika, pretože jednoducho nám dochádza dých a eh, pomaly umierame. Takže eh, nemyslím si, že po Brexite a referende tu máme veľký problém a keď sa nejakým spôsobom nerozbehneme, tak jednoducho problém nevyriešime. Ďakujem pekne a ešte než pôjdeme k ďalším oddielom, Pokračovali by sme e, ročnom vysnímať, ale teraz ešte pán Maňka požiadalo slovo a potom pani Toma. Takže pán Maňka, nech sa páči. Ďakujem, pán predseda. Ja som myslel, že už uh, vlastne pán spravodajca otvoril aj kapitolu e, ostatných dielov, keď povedal, povedal k tomu niečo. Čiže ja by som k tomuto možno dve vety a potom k tomu, čo hovoril pán Gajer. E, pamätáme sa, že pred týždňom alebo dvomi sme schváľovali nejaké presuny a e, Európsky súdny dvor prepustil svojich tlmočníkov, lebo bol zaviazaný znížiť počet zamestnancov o 5 prepustil svojich tlmočníkov a teraz platí si externe tlmočenie. A ja som, toto je naozaj nedôveryhodná politika a možno by to bola otázka na komisiu, čo s tým chce robiť, aby sa nestalo to, že, že toto bude vlastne fungovať vo všetkých európskych inštitúciách taký, taký, takýto projekt, lebo to by sme potom naozaj boli voči verejnosti nedôveryhodní. Čo sa týka rozpočtu, e, všeobecného rozpočtu, ktorý predstavil pán generálny spravodajca Gajer, súhlasím s AIDER, že, doch, že Európska únia stráca, stráca dých. A my dobre vieme, že v Európskej únii dnes bojujeme proti hospodárskej stagnácii, proti deflácii alebo nízkej inflácii, proti nezamestnanosti, zvlášť nezamestnanosti mladých ľudí a za, vyšší, za najvyšší hospodársky rast. A preto potrebujeme s tým niečo robiť a to je efektívna kohezná politika s dôrazom na pridanú hodnotu. Ale aká je, keď implementácia tejto, tejto politiky mešká? A e, zaznelo tu dnes, že, že nepotrebujeme záväzky, ale my dnes nutne potrebujeme dobré záväzky, to znamená, aby sa implementovali dobré projekty, aby sme mohli naštartovať to, čo som povedal. Čiže potrebujeme dobré záväzky. A keď ich nemáme, tak nám zostávajú peniaze a tie nám pomáhajú znižovať staré záväzky. A vyzerá to dobre, že si začíname konečne plniť e, svoje, svoje e, resty, ale na, je to na úkor implementácie. E, ďalej potrebujeme viac investícií. tie môžeme dosiahnuť pomocou dobrej koheznej politiky, ale preto sme zriadili aj Európsky fond pre strategické investície. Ale čo keď tento fond investuje aj také investície, ktoré by sa dali robiť aj iným spôsobom ako pomocou Európskeho fondu pre strategické investície. A, a potom financujeme v niektorých krajinách zateplovanie a, a ďalšie projekty, ktoré sú vynikajúce, ale oni sú financovateľné aj bez tohto fondu. Preto je potrebné urobiť naozaj analýzu, aby tento fond financoval to, čo financovať má a nebral nám peniaze z ďalších vynikajúcich oblastí, ako je Horizont 2020, ako sú nástroje na prepájanie Európy, lebo tam nám potom, potom chýbajú. Ďalšia vec, čo potrebujeme, sú platby na čas. E, pán Fernández, keď tu bol, tak povedal, že ak e, budeme mať už v roku 2017 nízke platby, tak naozaj nás chytí to, čo nás chytilo v roku pred dvomi rokmi, v roku 2014, že nebudeme mať zaplatené faktúry, lebo sa nám nahromadia také veľké platby, že znovu budeme tam, kde sme boli predtým. A my ani to nevieme, aké sme spôsobili dopady tým, že sme neplatili. A preto sme požiadali komisiu, ešte keď sme, keď sme e, mandát na trialóg, to bolo pred rokom, sme požiadali komisiu, aby pripravila správu o dopade oneskorených platieb a žiadali sme, aby to bolo v marci tohto roka. Doteraz to nemáme a my ani nevieme, aké dopady sme spôsobili a určite medzi tými dopadmi boli aj také dopady, že sa pomene implementuje. Okrem toho, že keď niekomu neplatíte, tak má problémy, možno skrachuje, možno prepustí ľudí, čiže nepoznáme to, čo s tým spôsobujeme a my sa dostaneme možno aj tou nízkou implementáciou znova do problémov o dva roky, a, a budeme takto v začarovanom kruhu chodiť dookola. Preto naozaj je potrebné, keď si povieme a keď niečo sa dohodneme, aby sme si pripravili hlavne dobré analýzy, čo spôsobujeme našou politikou. Európska centrálna banka nám pomáha s tým, že e, ponúka najnižšie úrokové sadzby, tlačí čerstvé peniaze a, a tie úrokové sadzby samozrejme pomáhajú malým a stredným podnikateľom, čo, čo je, čo je dobré. Ale skutočne e, Európskej únii dochádza para a preto musíme žiadať e, aj komisiu, aby to, čo sme ju žiadali, aby, aby nám tie analýzy pripravila, lebo sama to podľa mňa potrebuje vedieť, čo našou politikou robíme, lebo, lebo naozaj blúdime v začarovanom kruhu. Ďakujem. Ďakujem. A ako posledná vystupí pani Toma k rozpočtu 2017? Áno, veľmi stručne, pán predseda. Aspoň dúfam. Tento rozpočet ukazuje, že viacročný finančný rámec nefunguje. Najprv sa to stále prispôsobuje, prispôsobuje máme to podimenzované eh, a tak ďalej. Budete mať otázku, prerušuje predseda. Takže k rozpočtu 2017 bude to nejaký, nejaká revízia toho viacočného finančného rámca? Pán Fernández na to na, narážal pred chvíľou, ale toto je ďalšia ukážka toho, že už sme v roku 2000, teda na rozpočet 2016 konštatovali, že sme teda v omeškaní. Máme tu Brexit, exit, čím ďalej, tým častejšie a dokedy. Nehovorím, že e, rozpočet je alfa a omega všetkých politik EÚ a všetky, za všetkými zlyhaniami, ale je toho súčasťou a je to stále viditeľnejšie, aspoň to je môj dojem. A vidíme, že k tej otázke platieb, tak ako... Teda obraciam sa na spravodajcu, teda ešte sme teda neobnovili tie rozpočtové náklady na Euro, Horizon 2020 a Connecting Europe Facility, ale e, nie sú teda obnovené tie záväzky z Youth Initiative. Vidíme, že tie priority rady a parlamentu nie sú zohľadnené v rozpočte. No a ak tam nie sú zohľadnené, tak ten skls bude pokračovať a ako to prekonať. To všetko nás e, vedie proti múru, čiže ako ďaleko zajdeme, kým narazíme na múr, ako ďaleko budeme pokračovať týmto spôsobom. No, ako ste povedali, pán predseda, chýba tu kompatibilita, koherentnosť medzi prioritami a rozpočtom. A ja som teda prekvapená, keď vidím, že sme v roku revízie a nevyužívame túto príležitosť. No a napokon uh, dúfam, aby som teda zareagovala na vašu otázku. Dúfam, že uh, rok 2017, teda rozpočet 2017 bude tak, tak, dostať taký nový dých, aby sme uh, e, o, seriózne sa venovali obnove Európy. Európy. Dobre, Eh, ja by som sa ešte chcel vyjadriť k tým eh, zjavným problémom eh, využívať kohezné fondy. Videl som, ako to funguje na úrovni komisie počas jedného projektu, ale pokiaľ ide o reguláciu rozpočtu, musíme to robiť lepšie. Tá komplexnosť postupov, komplikovanosť to množstvo dokumentov, ktoré sú požadované od tých, ktorí sa majú napríklad e, zúčastniť na nejakom e, experimente, pre tých váhajúcich kandidátov to je ubezpečenie, že e, to nikam nevedie. No a ja som teda skonštatoval, že niekoľko aktérov ktorí sa obratili na Európsky sociálny fond alebo na Fond regionálneho rozvoja, tí sa začínajú vzdávať vôbec akože vzhľadom na túto komplikovanosť. Čiže treba prešetriť, aby sme ešte trošku viac vedeli o tom. E, nemôžeme takto pokračovať. Jednoducho sa tu prebojnili tie procedúry, tam množstvo dokumentov, ktoré sa predkladajú, potom kontrolujú a tak ďalej. Napríklad e, nemôžeme takto pokračovať. Takže určite to brzdí e, vykonávanie programu. Spomín, spomínam pani Gressle, poznám veľmi dobre a zdieľam jej názor. Je to teda taký falošný argument, že by sa niekto mal báť výboru na kontrolu rozpočtu. No a 100% sa tam e, eh, zúčastňujú na financovanie a niektorí aktéry jednoducho majú problém spustiť tie aktivity, pretože je potrebné požičať si a to je určite tiež brzda v niektorých aktivitách. Takže mali by sme na tvary miesta preskúmať situáciu, aby sme vedeli, prečo vlastne sa ten program nevyužíva. Predseda komisie pán Juncker hovorí, no investície tam uh, zlyhávajú, takže potrebujeme Európsky fond pre strategické investície a ak teda máme eh, nejaké prostriedky na rozbehnutie investícií, tak sa to nerozbehne. Čiže tam je niekde nejaká, nejaký problém a ten treba vyriešiť. Takže prepašte mi toto eh, vyjadrenie a ešte sa chcem vyjadriť k tomu, že je potrebné použiť prostriedky tak, aby hovorili priamo rečok Európanom, najmä mladým a to teda sú projekty Erasmus a Erasmus+. Takže pán generálny spravodajca, keby ste nám trošku mohli pomôcť, potlačiť v tejto veci, to by bolo veľmi fajn. A teraz prejdeme k ďalším častiam. Pán Taron už sa vyjadril. Pán Rubik. Tu bien nous dire son avis Euh, Takže keby sa mohol vyjadriť k novú rozpočtu na rok 2017 ďalšej časti. Ja, recht herzlichen Dank. Äh, ich glaube, wir haben uns... Äh, Ďakujem. Myslím, že sme sa veľmi intenzívne tým zaoberali. Návrhy komisie sú pre nás zaujímavé. Príjmy výdavky sa teda v tomto prípade delia. Je jasné, že vzhľadom na otázky zo strany štátov, šéfov štátov a vlád eh, ktoré sa týkali krátenia rozpočtov, budú mať za následok teda aj krátenie prostriedkov. To má dopady na všetky oblasti a pre nás teraz ide o to, aby sme sa pri tých ďalších plánoch pozreli na to, že čo vlastne predloží výbor na kontrolu rozpočtu a aké závery teda vyvodíme v tejto oblasti. Ďakujem pekne. Merci, monsieur Denano. Ďakujem, pán Dedano. Ďakujem, pán predseda. Rovnaká tendencia, čo sa mňa týka, všeobecná tendencia je teda eh, všeobecný smer je taký, že sa vlastne akoby stenčujú rozpočty a teda dnes sú reálne problémy, pokiaľ ide o tie záväzky, a teda ani tak nie, ale skôr o tie platby. Všetci sú, všetci sú zaviazaní. No a k týmto častiam ja tu vidím dva relatívne pozitívne body. Prvá vec, to je ten priestor medzi uh, časťou 5 a 3 tých 548 miliónov na migráciu a potom, sú, potom je tam to krátenie postup pre politické skupiny. No a čo sa týka ostatného, to je trošku komplikovanejšie. Pán Taran to povedal, treba to ešte objasniť. Najmä, čo sa deje vo výbore regiónov, čo sa deje vo výbore ECOSOC, na súdnom dvore a tak ďalej. To sú všetko otázky personálov, pretože ako povedal eh, Vladimír Manka, znižuje sa počet pracovníkov, ale jednoducho sa to celé externalizuje. Ta, takže to nemá zmysel, no, hovorí pán predseda. No, dobre. Čiže treba uh, sa na toto zamerať, angažovať sa. Áno, treba naozaj urobiť eh, veci pre ľudí, a tuto si z nich v podstate robíme hlupákov e, a potom to vysvetľujte tým tribúnom, tým krikluňom. Áno, je to e, dosť problematické, lebo sa to... Je, je, tu tak, je to taký mabank. No, pokrytectvo neznesiteľné, hovorí pán predseda. To je úražka demokracie. No, takže je tam samozrejme to, že sa mm, externe vlastne vyčlenujú všetky tie pracovné miesta, čiže niekoľko pozitívnych bodov, ale mnoho aj veci na vyjasnenie v tej časti 3. Ďakujem. Pán Ashworth tu nie je. Pán Torvalds musel odísť. Pán Omarži je zablokovaný. Pán Vali. Myslím, že tu už nie je nikto z tenevých spravodajcov. Ešte niekto z vás, vážení kolegovia, sa chce vyjadriť k tým ďalším častiam? Eh bien, si a, a ak nie, tak by sme asi mohli poprosiť pani Calvino, ktorá tu dnes večer s nami pracovala. Je tam tá položka Pilot Projects and Preparatory Actions. To je jediný manevrovací priestor poslancov. Veľa času tráviť prípravou pozmeňovacích návrhov, aby ste tú položku teda tam vyzvihli. V zásade bude venovaná prípravným aktivitám na výskum v oblasti obrany. Takže nie je tam to riziko, že sa marginalizuje úplne a zmarí naša parlamentná práca. Pani Kalvino. Merci beaucoup, monsieur Artui. Euh, ďakujem, pán Artui. Et merci beaucoup à tous, tous les collègues. A ďakujem všetkým kolegom tu dnes prítomným. Naozaj vítam tú rozpravu, ktorá tu dnes prebehla. Vítam podporu Európskeho parlamentu, pokiaľ ide uznanie úsilia, ktoré komisia vynakladá. Nedostávame takéto uznanie veľmi často, takže naozaj si to cením, keď počujem niečo také. V zmysle spoločného vnímania zdieľaných politických eh, priorít počula som väčšinu vystupujúcich dnes hovoriť eh, v prospech prístupu Európskej komisie. Podporovali prístup Európskej komisie, za to som veľmi vďačná. Veľmi stručne by som sa dotkla tých hlavných otázok, ktoré boli eh, nadnesené, vrátane vašich otázok, pán predseda. Eh, prvá vec, ktorú mnohí nadniesli, je otázka platieb, teda to zásadné zníženie platieb. A môžem iba súhlasiť s pánom Fernandezom a ďalšími, že je to naozaj veľká vec, veľké obavy to spôsobuje. A zníženie pladieb samozrejme zodpovedá prirodzenému vývoju, teda e, to je ku koncu implementácie minulých programov, kde sa to naplánovalo. Finančné programovanie vo viacročnom finančnom rámci predpokladalo, e, že rok 2017 zaznamená pokles, ale ten pokles je o mnoho podstatnejší, než sa očakávalo vzhľadom na meškanie e, spúšťanie nových programov. A toto omeškanie súvisí so štrukturálnymi fondami a je to aj v oblasti polnohospodárstva. Možno ako aj do platnosti novej spoločnej polnohospodárskej politiky. A boli tu takisto aj odklady e, v IEI, e o ktorej sme hovorili. To, čo sme videli, bolo aj spomalené naštartovanie e, iniciatívy zamestnanosti mladých. A takisto ste žiadali aj väčšiu mieru jasnosti nahromadených starých záväzkov alebo backlogu. E, som rád, že som rada, že prehľadnú správu vám poskytneme a to s dátami k júnu 2016. Čo sa týka plánu platieb, pravidelne poskytujeme parlamentu aktualizované informácie a takisto ju opäť predložíme v nadchádzajúcich dňoch. V tejto správy uvidíte mieru implementácie, uvidíte tieto oneskorenia a takisto uvidíte, že neočakávame problém e, s backlogom nahromadenia nesplatených pohľadávok za rok 2016. Znamená to, že nie sú žiadne problémy? Nie, bohužiaľ. Ako viacerí z vás zdôraznili napriek tomu, že tieto platby sú vyrovnané a respektíve vyrovnávané Máme k dispozícii rezervu. Je to stále zdrojom obám, eh, pretože tieto platby sa opäť vrátia do viacročného finančného rámca v rokoch 2017, 18, 19 a 20 a preto je veľmi dôležité, aby sme neopakovali situáciu, ktorú sme zdedili v roku 2014. Musím vám povedať, že minulý týždeň, kedy sme prezentovali návrh rozpočtu v Koreperu, signalizovali sme viackrát eh, tento fakt eh, veľvyslancom, takže rada si je vedomá tohto eh, rizika a zníženia v roku 2017, eh, ktorá sa môže prejaviť potom väčším tlakom na žiadosti o platby v rámci konca viacročného finančného rámca. Čo sa týka predpovedí žiadosti o platbu v júli, tie máme k dispozícii, aby sme vám dali ako podklad k revízie rozpočtu a samozrejme prispôsobeniu sa zvyšku viacročného finančného rámca z perspektívy Európskej komisie. Takže urobíme všetko, čo je v našich silách, aby sme vám poskytli e, ten celkový e, obraz. E, po druhé, tá ďalšia záležitosť sa týka kapitoly 1. Bola som eh, veľmi rada, že som si mohla vypočuť eh, celkový ten tón debaty ohľadom EFSI, ktorá bola oveľa pozitívnejšie naladená ako pred rokom, eh, pretože tieto prezentácie, ktoré uskutočnila práve výbor pre rozpočet, boli veľmi nápomocné, aby sa mm, podporil pozitívny vývoj ohľadom EFSI. Samozrejme, zaznamenčila som si veľmi dobre vaše výhrady, čo sa týka potreby e, väčšej jasnosti. A túto správu odovzdám Európskej investičnej banky. Bola tu otázka prípravnej akcie, ktorá sa týka obrany. Akým spôsobom je to e, financované, to sa týkal pán Maragala, a akým spôsobom sa vyrovnávame s obmedzeným rozsahom prípravnej akcie. Sme si toho vedomí ale je to umyselné, aby sme signalizovali z perspektíve Európskej komisie, že prišiel čas na to, aby sme dali k dispozícii veľké množstvo finančných prostriedkov, eh, ktoré by financovali tento sektor eh, priem, obranného priemyslu. Nebude sa to implementovať eh, ako bežný program, ako program komisie. Je to financovanie na to, aby Európska obranná agentúra mohla koordinovať e, výskumné programy, mohla koordinovať 28 členských štátov. A myslíme si, že je pomerne urgentné, aby sme vyslali tento jasný signál toho, že Európa by mala byť autonómna, predovšetkým v oblasti výskumu obranných technológií. A máme k dispozícii 25 miliónov ako súčasť prípravnej akcie. Financovanie, ktoré navrhujeme, pochádza predvážne z existujúcich marží v rámci časti 1A, ktoré poskytnú 15 miliónov a potom je tu opätovné nasadenie 5 e, e, miliónov z ITERu a 5 miliónov z Kopernikusa, e, ktoré sú potom opäť zavedené do viacročného finančného rámca a ktoré sa budú realizovať v roku 2019 čo sa týka druhej kapitoly, boli tu určité otázky, ktoré sa e, týkali manevrovacieho priestoru. E, bude marža dostatočná na to, aby sme sa mohli hýbať v nejakých širších mantineloch v prípade krízy? Odpovedou je, že áno, pretože ten návrh e, i ráta so 639 miliónovou maržou, a to je dostatok prostriedkov, aby sme sa vyvinuli, eh, vy, vysporiadali s krízou takou, ako sme mali minulý eh, rok eh, na krízovej rezerve. Takže dúfajme, že nebudeme čeliť podobné záležitosti ako rusko zatvorenie trhu v prípade mesových výrobkov a mliečných výrobkov. Takže v piatej časti sú rezervy oveľa značnejšie ako v časti druhej. Čo sa týka e, druhé, tretej časti, pán Kermel, e, a bola som veľmi rada, že vidí priestor pre zlepšenie v tejto oblasti a pýta sa, na čo vynaložíme prostriedky. E, v návrhu rozpočtu sú aj detálnejšie informácie o financovaní Európskej pohraničnej a E, pobrežnej stráže v rámci dublinského e, systému udelovania legálneho azylu financovanie Európskej azylovej agentúry. Takže sú tam stanovené jasné ciele a samozrejme aj vynutiteľnosť kapitoly E3 a samozrejme berem do úvahy aj žiadosť pána Depre o väčšiu jasnosť a zrozumiteľnosť, čiže vám doručíme ďalšie detaily a podrobnosti. Mnoho z vás sa pýtalo na opätovné následenie finančných prostriedkov v kapitole 4 čo sa týka kontingenčnej marži a marže. Tam ste žiadali, aby sa skôr e, to použilo na kapitolu 3. E, snažíme sa to však e, predovšetkým využiť na plnenie záväzkov, ktoré sme prijali, predovšetkým na financovanie zariadenia pre utečencov v Turecku a samozrejme plnenie záväzkov z londýnskej konferencie voči e, Libanonu a iným krajinám. Európa si je vedomá toho, že napriek veľkým prostriedkom, ktorý napompujeme e, do e, týchto záležitostí, jednoducho tieto prostriedky nikdy nebudú dostatočné. Samozrejme, v súčasnosti sme zviazaní e, finančným e, programom, predovšetkým čo sa týka palestinských e, utečencov. Tento plán už máme zavedený a prechádza naprieč celým viacročným finančným rámcom. Takže sme nekrátili tento program. Ešte posledné slovo je slovo vďaky pánovi Artuimu za to, ako sa stavia k tejto záležitosti. Myslím si, že je naozaj e, veľmi oddaný e, tejto téme. Rovnako Európska komisia pracuje na finančnej regulácii. E, samozrejme sme pripravení na strednodobé hodnotenie. Ešte nie sme e, pripravení vyrokovať spoločne nový viacročný finančný rámec, avšak e, chceme ho významne potlačiť, aby sme mali lepší a E, zameranejší systém na riešenie problému. Pán Maragal povedal, že sme v súčasnosti e, v tých začiatočných e, etapách Tour de France a sú pred nami naozaj horské etapy, ale rovnako ako Tour de France bude úspešne završený, tak aj my zvíťazíme, keď budeme hovoriť o návrhu rozpočtu v novembri na plenárke. Ďakujem. Eh bien voilà qui est encourageant. Áno, naozaj povzbudivé. Ďakujem pekne. Sme v úvode rokovaní na samotnom začiatku. Chcem sa poďakovať všeobecnému spravodajcovi pánovi Gérovi za jeho vysvetlenia. Ďakujem všetkým, ktorí ste prišli a zúčastnili sa dnešného sednutia tohto debriefingu, tejto prvej analýzy návrhu rozpočtu na rok 2017 a vkladám veľkú dôveru do pani Tomá a pána Lobrichta, aby nám povedali, aká je obrovská koherentnosť medzi týmto návrhom 17 a revíziou väzečného finančného rámca. No a s takýmto rozpočtom budeme schopní všetkým Európanom vysvetliť, čo je európsky rozpočet, že je to veľmi jednoduché. Mám tu takýto maličký dokumentiček. E, podelím sa s vami oň čo skoro a naozaj je to veľmi, veľmi zaujímavé. Neviem, či už niekto má nejaké ďalšie otázky, možno pán Ger by to chcel nejako uzavrieť. Chcete? Ale dlhý deň bol a mám pocit, že je na čase ho ukončiť. A ešte nejaké mudrosti, no čo by som teraz sa s vami podelil, myslím, že na budúce to môžem urobiť rovnako. Oui, oui. Ça a vive le désir. Áno, áno, budeme na to netrpezlivo čakať. Takže ak nikto ďalší nemá žiadne otázky, končíme dnutie.